moratórium na trest smrti e, tiež na Ukrajine. Máme prvé kolo, alebo mali sme prvé kolo prezidentských volieb. Naši kolegovia pozorovali voľby. Boli tam prítomní včera. Zatiaľ sme nepočuli e, žiadne, e, nemáme žiadne oficiálne informácie o priebehu volieb. Naši kolegovia teda neposkytli oficiálne informácie, ale predpokladáme, že čoskoro ich dostaneme. Dúfame, že voľby budú prebiehať férovo a dúfame, že tak tomu bude aj v druhom kole, ktoré sa bude konať začiatkom februára. Od 1. januára Španielsko e, začalo predsedať Európskej rade a so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy máme tu isté zmeny a teda dúfame, že španielské predsedníctvo bude úspešné. Na programe máme stretnutie s premiérom Zapaterom, budeme diskutovať o programe trojky, čiže e, e, spoločné predsedníctvo Belgická, Maďarská a Španielska. Vážení kolegovia, chcel by som vám zaželať všetko dobré na začiatku e, tohto nového roka. Začiatok nového desaťročia bude pre nás veľmi ťažký. Ako som povedal pred týždňom, e, v Bruseli máme novú zmluvu, novú éru pre EÚ. Máme veľkú zodpovednosť za budúcnosť EÚ a uvedomujeme si to. Chcel by som teraz prejsť k nášmu programu zápisnica z rokovania zo 17. decembra je teraz k dispozícii. Sú teraz nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Ak nie, tak je zápisnica prijatá. Dziś pani Nicole Sinclair nie jest już członkiem grupy